zápisnice z tohto zasadnutia. A ak nebudú žiadne pripomienky, tak budeme požívať tieto vymenovania za prijaté mená. Máte tiež vo svojich zložkách. Tiež vás informujem o tom, že spolu s predsedom rady eh, podpíšem eh, nové právne akty, ktoré boli prijaté eh, v súlade s článkom 74 rokovacieho poriadku v procesu spolurozhodovania. Rovnako telekomunikačný balíček aj hlasovanie o ňom sa uskutoční o 15. hodine. A v zápisnici z dnešného zasadnutia sú uvedené všetky názvy podpísaných právnych aktov.